geotermálnej energie bude doplnené potom v súvislosti s Andalúziou, jazyková diskriminácia. Toto všetko bude doplnené do aprílového programu. Pokiaľ ide o správy a stanoviska, e, koordinátori rozhodli, že správa bude pripravená EFTE e. rozhodnutie o správe PETI a osobitná správa ombudsmana o transparentnosti a taktiež naša výročná správa bola odložená na marec. Koordinátori tiež rozhodli, že PETI vypracuje stanovisko e, na iniciatívnu správu LIBE o minimálnych štandardoch pre menšiny v EÚ a e, o spravodajstve sa taktiež rozhodne v marci. A je možné, že predložíme pozmeňujúce návrhy k pilotným projektom, prípravným aktivitám a rozpočtu ombudsmana, ale tiež sme sa rozhodli, že to zatiaľ necháme otvorené. Tiež sme sa rozhodli, že žiadne stanovisko nebude pripravené k absolutóriu za rok 2017. Pokiaľ ide o spochybnené odporúčania, tieto boli schválené tak, ako som ich ja predložila s niektorými výnimkami. Okrem teda 0998, toto ostáva otvorené a petícia 0999 bude zatvorená. Všetky petície týkajúce sa Katalón, Katalánska boli vyhlásené za nepriateľné. Požiadavka B položky 573 13 a 63 166. Všetky tieto petície boli zavreté. Všetky ostatné petície sú otvorené a budú ešte, bude sa o nich hovoriť. Pokiaľ ide o vyšetrovacie misie a vypočutia, Návštevy boli naplánované na 5. a 7. maja. Toto bude rozhodnuté písomným postupom. A pokiaľ ide o vypočutie v súvislosti s endokrinnými disruptormi naplánované na marec, opäť to bude uzavreté písomným postupom. Myslím teda na program, že bude písomným postupom medzi kolegami uzavretý. Druhá polovica roku 2018 skupiny predložia požiadavky na vyšetrovacie misie a vypočutia do 6. marca. Teraz k monitorovaniu petície 1088 FATKA. Koordinátori tu rozhodli, že predložíme ústne otázky, otázky na ústne zodpovedanie s uznesením, ktoré bude predložené v júli 2018 v pléne a taktiež predložíme témy na organizáciu medziparlamentného zasadnutia s národnými parlamentmi. Lehota e, bola stanovená na 6. marca taktiež. Ďalej koordinátori rozhodli predložiť otázky na úzke zodpovedanie komisie o stratégii pre práva osôb s obmedzením, fyzickým obmedzením A potom som stručne aktualizovala o Brexite a príslušných návrhoch uznesenia, ktoré budú nasledovať na marcovej prenálke o budúcom vzťahu s EÚ a Spojeným kráľovstvom. Tiež som informovala o status quo v písomnej podobe na portále PETI uznesenie, k uzneseniu Brexitu návrhy môžete predkladať do 26. februára do 3. hodiny, je to pondelok. Hovorili sme o reforme ústavy alebo štatútu ombudsmana a rozhodli sme, že toto odložíme na ďalšie zasadnutie na neskôr. Koordinátori vzali na vedomie informačné body a potom sme mali informácie od Angely z návštevy v Lime v Peru. A to je všetko. Ideme ďalej. Prejdeme na vyšetrovaciu návštevu v Tarante v Taliansku Určite si pamätáte, došlo k tejto návšteve v júli. Ja som bola vedúca delegácie. Angela Valina bola s nami a Terry Cabras tiež a mali sme členov ex officio, pán Kosolino, vítam ho späť v našom výbore, a Eleonora Evi. Delegácia absolvovala návštevu eh, závodu Ilva, robili sme hodnotenie na mieste, posúdili sme situáciu a osobitne sme sa venovali eh, otázkam znečistenia, bezpečnosti a zdravia pri práci, <clears throat> ako aj obyvateľstva, vrátane budúcich rizísk, ktoré by mohli viesť k zhoršeniu tejto situácie tohto krásneho územia alebo oblasti Taranta. Stretli sme sa s autormi petície taktiež, aby sme teda diskutovali o tom a lepšie pochopili tú situáciu v Tarante. <clears throat> Máme podrobnú správu k dispozícii a e, zaznamenáva, uvádza všetky diskusie, všetky zistenia, ktoré vyplynuli z tejto návštevy. Musím e, zdôrazniť, že my sme si uvedomovali extrémnu situáciu a taktiež komplikovanosť toho technického a technologického procesu, či už v minulosti alebo v súčasnosti, alebo aj nedostatočných technologických procesov. Taktiež sme prišli na to, že ľudia skutočne fyzicky pociťujú dopad fungovania tohto závodu, či už e, nečisteným vzduchom, e, zaprašeným e, a zapáchajúcim, ktorý preniká až do obydlí, najmä vo veterných dňoch. V odpovedi na parlamentnú otázku na závod Elvy Komisár veľa zdôraznil, že situácia je monitorovaná, eh, spomenul taktiež konanie o porušení, zdôraznil potrebu dodržiavať smernicu 2010-75 o priemyselných emisiách. Ide o IED a taktiež o použitie najlepších technológií pre výrobu ocele a železa. Počas návštevy v Taliansku sme počuli, že v snahe zvyšovať produkciu aj použitím najlepších technológií, hoci tieto sa nepoužívajú a toto je to, čo ľudí poburuje. Uvedomili sme si, že to riešenie v Tarante nebude jednoduché. Východiskom by malo byť nejaké vyvážené rozhodnutie o zdieľanej zodpovednosti trojstranného modelu environmentálny, sociálny a ekonomický bez toho, aby sme podriadovali prvé dva elementy tomu tretiemu. A taktiež treba vyvodiť eh, ponaučenie z minulosti. Výbor ja si myslím, že by mal monitorovať túto situáciu v závode Ilva a aj v tomto regióne Taranta vo všeobecnosti. Ja chcem ešte raz poďakovať všetkým, kto sa zúčastnil tej návštevy, aj tým, ktorí sú prítomní v miestnosti z tých, ktorí navštívili Taranto. Takže očistenie toho ovzdušia a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov tejto oblasti je nevyhnutnosť. Máme tu e, niektorých pánov poslancov, ktorí sa hlásia o slovo. Pán Terika tu nie je, ale Angela, nech sa páči, a chceš tomu niečo dodať. Ďakujem pekne. Myslím si, že si to veľmi dobre vysvetlil. Ja som sa zúčastnila takisto nad na tejto misii. V rámci tejto de- našej delegácie chcem poďakovať sekretariatu za jeho prácu, pretože to bola naozaj e, veľmi plodná e, misia. E, chcem len pozitívne zhodnotiť túto návštevu a takisto aj vypracovanie správy a takisto, že bolo zohľadnené naše príspevky, ktoré sme predložili a naozaj je to správa, ktorá je veľmi detailná, ktorá je veľmi široká a je tam zakomponované to všetko, čo sa to týka. Chcem poďakovať aj predkladateľom petície, ktorí túto petíciu nám zaslali a kde vysvetlili celú ich eh, situáciu. My eh, už veľmi dobre vieme teda, v akom stave sa nakaza Bolo takisto dôležité sa s nimi stretnúť a porozprávať, eh, zdieľať ich obavy a teda z toho aj vidíme, že je tu naozaj naliehavá otázka, aby sme všetky tieto požiadavky pokiaľ ide o environmentálne prostredie, e, sa snažili splniť, lebo tá riziková situácia, pokiaľ ide o ekologické riziko, je naozaj veľmi vážna tak v tejto oblasti, ako aj v susedných oblastiach. Takže táto správa bola veľmi pozitívna. I forgot to say. Zabudla som povedať niečo, čo som chcela. Obyvatelia boli systematicky vylúčení z informačného toku. Toto by som mala ešte zvorazniť. A ešte sa chcem obrátiť na Piera a zároveň mu ďakujem za prípravu tejto fantastickej návštevy, ktorá bola veľmi zaujímavá a bolo užitočné, že sa aj sám zúčastnil a taktiež kolegyne a ostatných e, zo sekretariatu, ktorí tvrdo pracovali na tejto návšteve. Je to moja chyba, mala som to spomenúť hneď na úvod. A teraz už Eleonora má slovo. Ďakujem, Cecília. Ja takisto by som chcela poďakovať e, Mm, predsedkyni delegácie za to, že sa odobrala za, na toto miesto, takisto aj za prístup počas tejto návštevy, ktorý si prijala. Bolo to veľmi pozitívne. Chcem poďakovať sekretariatu za celú technickú podporu tejto návštevy. Táto návšteva v Tarante bola veľmi plodná, pretože sme mohli sa stretnúť a overiť si tak zdravotné hľadisko, tam nehovoriac o tom, že už 30 rokov funguje alebo existuje táto situácia, prístup k mm, k eh, no, tak, takisto aj všetky tie hospitalizácie, kardiovaskulárne choroby ktoré posi, pos, a ďalšie eh, choroby, ktoré postihujú nielen dospelých, ale takisto aj deti. Toto všetko nás nutí zamyslieť sa nad tým. Eh, my sme si mohli vypočuť tiež aj asociácie, ktoré pôsobia na tomto území. Všetky tie obrovské škody, ktoré táto situácia pácha na polnohospodárstve. Toto je vysoké a pokiaľ ide o zdravotníctvo, tam by som chvíľočku sa chcela nad tým pozastaviť, pretože tak úrady, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva ako aj životného prostredia, povedali, že pokiaľ napríklad vybratá DPH bola no, dodržaná a poskytovaná na boj proti zdravotným rizikám, tak e, občania by sa mali oveľa lepšie, pretože to zdravotné riziko je veľmi vysoké. Podľa nášho úsudku je tam veľké zanedbávanie tejto situácie zo strany tohto podniku, e, pokiaľ ide či už o logistické problémy alebo ďalšie. Je tam naozaj nedostatok e, komunikácie, je to veľmi netransparentné, verejnosť nemá šancu sa dostať k informáciám, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa týkajú kontaminácie pôsob, e, spôsobovanej práve priemyselnou činnosťou tohto podniku. E, istým spôsobom to bolo zrejme, ako e, je tu vlastne e, vláda neschopná zasahovať, pokiaľ ide o také dopady, ktoré sú škodlivé v oblasti Taranto, či na zdravotné stav obyvateľstva alebo na životné prostredie a ekonomické prostriedky boli veľmi slabé, ktoré tam boli investované k odstredeniu tejto situácie. Mne sa zdá, že teda táto správa, o ktorej dnes diskutujeme, ozmrejmuje úplne jasne to, čo sme už spomenuli a je potrebné povedať, že nejde v tomto prípade o aplikovanie tých najlepších eh, disponibilných osvedčených postupov. Vôbec nejde o to, aby sme zmenili riadenie, aby sme potvrdili tento scenár, ale ide o to, aby sme zablokovali tento model rozvoja, ktorý už vôbec nemá zmysel vôbec existovať a aby sme podporili alebo stimulovali ozajstnú o, eh, zmenu priemyslu, a eh, ktorý ktorá by pozitívne ovplyvnila celé toto územie, pretože sú tu obrovské zdroje, pokiaľ ide o kreativitu obyvateľstva alebo pokiaľ ide o nové aktivity, ktoré by sa mohli rozvíjať, ktoré sme mohli si overiť, keď sme počas našej návštevy sa s nimi stretli. Čiže sú tu naozaj veľmi zaujímavé e, projekty, e, pokiaľ, ktoré by mohli nahradiť podnik e, IVA, tak ako to spomenuli žiadatelia, predkladatelia petície ktoré by mali byť zhodnotené. A preto by sme mali pritiahnuť pozornosť, ako tento výbor k tejto veľkej téme oveľa bedlivejšie. Ďakujem. Mr. Pán Kosolino, hlasíte sa o slovo. Nie, ja som chcel len povedať, že je veľmi dôležitá tá práca, ktorú tu vykonávame. Takže chcem poďakovať eh, za všetku realizovanú prácu, hlavne stafu nášho výboru. Myslím si, že táto správa je v súlade s tým rámcom, ktorému sa máme venovať, ktorý, máme, ktorý je našim cieľom je treba si uvedomiť, že čelíme veľmi vážnej téme, veľmi komplikovanej téme, ktorá nik- ktorú nikto z nás nemôže vyriešiť ako sám. Ja dúfam, že už čoskoro totiž to sú talianské voľby a ak mnohí politici alebo politické problémy neboli schopní doteraz vyriešiť oblast, teda problémy v oblasti Taranto a potom a doteraz tým nič neurobili. Myslím si, že aj my, aj keď pred nami sú európske voľby, by sme sa nemali venovať eh, volebným otázkam, ale mali by sme urobiť niečo pre toto. Mali by sme mm, naozaj v následujúcich som eh, období sa snažiť eh, vyriešiť túto situáciu a čo najviac, pretože téma Taranta sa nevyrieši po našej návšteve. Máme tu problém čoraz väčšieho čoraz väčšej vzdialenosti a zväčšujúcej sa priepasti. A môžu tu ešte vzniknúť ďalšie veci. Napríklad 19. marca, keď budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, 24. apríla otvoríme dokument a tak ďalej. A mali by sme však veľmi bedlivo toto všetko sledovať, monitorovať krok po kroku túto tému Taranta a naozaj čo najviac udržať našu bedlivú pozornosť nad touto záležitosťou, aby sme to odovzdali a mohol na tom pokračovať aj ďalší volení zástupcovia, ktorí budú zvolení. A ja dúfam, že tá správa bude spojená aj s verejnou mienkou obyvateľstva. Toto by sme tam mali hlavne zakomponovať, lebo na toto my by sme nemali zabúdať, pretože toto je vlastne ovplyv... vec, ktorá ovplyvňuje život komunity. Uh, v Teraz my síce o tom diskutujeme v sídle európskych inštitúcií, jednej z európskych inštitúcií a aj ďalšie komisie nespolupracujú, pretože si neodovzdávajú informácie, údaje a tak ďalej. Preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že toto je dôležitá práca, ktorú vykonávame, pretože to môže byť tým pádom viacej zviditeľnené. Preto ja aj predložím podmenujúce návrhy k tej správe, ktorým, s ktorej duchom súhlasím, musíme byť flexibilní, pretože tie problémy v Tarante naozaj sú vážne, treba im čeliť. Je to problém, ktorý historicky máme stále pred sebou. Ďakujem pekne. Rosa, máš slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto chcem poďakovať eh, a pridať sa k tomu, čo povedala Eleonora, pretože som bola súčasťou tejto navštevy a vypočula som si všetky od podnikateľov cez zástupcov odborov až po občanov a tu boli to veľmi vážne veci a alternatívne návrhy. Eh, už dvakrát sme sa venovali otázke Taranta. Od roku 2014 sa tomu venujeme, pretože zoberme si, že je to v Páckej nížine. Nehovoriac o tom, že táto rieka zásobuje všetky oblasti, takisto aj ovplyvňuje to moje mesto. A ako, predstavte si, čo by sa stalo, keby ste tam boli. Eh, občania predložili túto petíciu vďaka asociáciám a takisto aj vďaka hnutiu občanov my máme jasný postoj, jasnú predstavu o tom, aká je situácia v oblasti zdravia alebo životného prostredia v eh, Tarante. My predložíme eh, celý plán rekonvergencie, ako aj zmeny tohto, to, tohto podniku na iné aktivity pretože tu máme ďalšie priemyselné veľké komplexy, ktoré teraz už vo veľkom e, investujú do toho, čo sa tam nachádza v rámci obežného hospodárstva, do kultúry a takisto do turistiky. 1 miliarda, 1 miliarda eur v kultúre môže vyrobiť 4 e, krát toľko. 1 miliarda uh, uh, investovaná do e, obnoviteľných zdrojov energie môže e, vyprodukovať 13 tisíc nových pracovných miest. Počas tejto návštevy sme pedlivo e, pozerali na túto situáciu a toto všetko spôsobí situácia okolo priemyslu v oblasti výroby ocela, ocelierských výrobkov. Avšak toto nie je len priemysel, toto je projekt, ktorých ktorý sa zameriava na zvyšovanie produkcie bez toho, že by akceptovali obmedzenia, pokiaľ ide o životné prostredie. Zatvárajú tu oči a vôbec nereagujú na, na, na naše obavy, pokiaľ ide o dopady. A teraz e, sa to ešte zhoršuje, pretože tie rizika e, z produkcie oceliarských výrobkov má škodlivý dopad. E, Európska komisia čo robí? Stále síce má otvorený tento spis už niekoľko rokov, aj dopad na životné prostredie, však nemá odvahu e, udeliť sankcie uvaliť sankcie na Taliansko. Toto už je historická záležitosť, ktorá 100 tisícom obyvateľov v tejto oblasti nepríjemňuje život. Mali by sme už niečo pre to urobiť. Máme tu tisícky obyvateľov, ktorí síce získajú zamestnanie, ale na oplatku zomierajú. Toto sú plné cintoríny v oblasti Taranta, pretože toto všetko je špinavé. E, životné prostredie, atmosféra je totálne znečistená. Ak tomu veríte, pomôžte. Ďakujem pekne, pán Martan. Dobrý deň na výbore pre petície. Ja som naozaj nikdy naozaj ne, úplne neodišiel, takže len som sa vrátil. Ja by som chcel niekoľko informácií vám poskytnúť, ale myslím si, že talianskí kolegovia už eh, tieto informácie majú k dispozícii. Ja eh, som chcel sa tohto zúčastniť a možno nie z tých istých dôvodov, možno neviete, že ArcelorMittal sa rozhodol prevziať tento podnik a uh, komisia DG Code e, momentálne pristúpila k hĺbkovému vyšetrovaniu, že či e, priemyselné pravidlá a ostatné sú dodržiavané, avšak environmentálne neboli zohľadené. Chcem vám však povedať, že pokiaľ ide o e, priemyselný podnik IVA v Tarante, a predseda takisto regiónu Iva bol vyšetrovaný na súde a bol stú, e, súdny výrok, ktorý hovoril o tom, že je zodpovedný a všetko toto by muselo byť momentálne prehodnotené. Toto všetko som získala ako nové informácie a toto možno objasní vám alebo doplní vaše informácie, či, uh, ktoré ste práve spomínali, že environmentálne normy sú tu vôbec nie dodržované. Už o tom rozhodol aj súd. Sú to 2-3 dní staré informácie. Commission. Teraz by som si chcela vypočuť komisiu. Dnes tu máme Marka Gasparinettiho. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za túto príležitosť a blahoželám za túto iniciatívu vyšetrovacej misie v Tarante. Ja sám som tam bol pred niekoľkými mesiacmi z rovnakého dôvodu ale vaša je aktuálnejšia, takže je veľmi e, aktuálna z pohľadu tejto správy. Ide o návrh správy a z toho pohľadu chcem ja doplniť niekoľko faktických, e, niekoľko faktov. V prvom rade vláda 29. septembra prijala nové uznesenie, ktorým nový environmentálny plán e, bol schválený toto treba vziať do úvahy pri e, riadení nového postupu o porušení. Musím vás informovať o tomto uznesení, pretože e, chápem frustráciu poslancov, ktorí si myslia, že komisia sedí e, na tomto súbore, na, tom, na tejto agende a nič nerobí. Naopak, my veľmi intenzívne monitorujeme túto, tak povedať, katastrofu v Ilve a to na základe troch rôznych postupov. Ide o postup štátnej pomoci. Tento postup bol uzavretý v decembri 2017, bol úspešný doposiaľ, keďže sme požadovali od talianskej vlády, aby uplatnila princíp znečisťovateľ platí pred poskytnutím štátnej pomoci. Toto vyústilo do 1,1 miliardy odškodného eh, zo strany predchádzajúceho vlastníka podmienky, ktoré stanovila komisia, sú také, že najprv treba uplatniť princíp znečisťovateľ platí a potom e, vyčleníme e, peniaze daňových poplatníkov. Môžeme povedať, že tu naplnila svoju úlohu komisia, a nielen komisia, ale EÚ, pretože tento princíp je zakotvený v základnej zmluve presadzovanie tohto princípu znečisťovateľ platí, toto bola prvá priorita, ktorú sme mali pri riešení tejto problematiky s Ilvou. Po druhé, e, konanie o porušení e, je ešte otvorené, revidované vždy z pohľadu nového environmentálneho a priemyselného plánu, ktorú, ktorý predložil ArcelorMittal. Mittal a tu sme viazaní vyšetrovaním kolegov z DG Competition a pravidlami o fúzii, ktoré bolo treba nahlásiť zo strany ArcelorMittal komisii. Toto šetrenie skončí na začiatku marca, keď nebude potrebné ho predlžiť a tým pádom budeme môcť potom informovať parlament o zisteniach predtým, ako dokončíte vašu záverečnú správu, pretože vaša záverečná správa má byť prijatá neskôr. Takže v podstate, ak dojde k, ide o nového kupujúceho a i máme nový environmentálny plán. Treba zohľadniť tieto fakty v prípade, že sa bude rozhodovať o tom, či to posunúť súdu, pretože sa vyskytli nové skutočnosti. 1,1 miliardy, ktoré boli zaplatené a 1,2 miliardy eur, ktoré položil na stôl Arcelor, a ak e, DG.com schváli túto fúziu, čo ešte nebolo rozhodnuté, potom peniaze e, na vyčistenie fabriky budú dostatočné čo nevieme, či bude vôbec dosť, pretože celá oblasť je znečistená a poslanci správne poukazujú na to, že došlo k poškodeniu aj poľnohospodárskych plôch, pretože nie je možné pestovať niektoré plodiny, takže je to jedna z veľkých environmentálnych katastrof, ktoré sme zaznamenali v poslednom čase. Arcelor a rovnako aj konkurenti Arceloru predložili zistenia, Digicom predložilo námietky a za, toto ešte prebieha, takže sa k tomu nemôžeme vyjadrovať až do 1. marcového týždňa, ale môžete si byť istí, že NASA spolupráca s parlamentom bude transparentná a budeme informovať o všetkom, čo zistíme. Pán Gasparinetti, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že to, čo ste teraz povedali, celkom e, je veľmi jasné, najjasnejšie zo všetkého, čo sa doteraz povedalo zo strany komisie k ILVE. Nikdy to predtým takto nebolo. A som veľmi rada, že naša správa, naša misia vám môže, teraz, vám môže teraz pomôcť, keď komisia bude rozhodovať o tom, či pôjde na súd alebo nie. A my by sme boli radi, keby ste išli na súd, Takže si myslím, že toto je veľmi dobrá spolupráca medzi komisiou a nami. A ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste boli takí jasní, zreteľní. Lehoda pre pozmeňujúce návrhy k odporúčaniu textu je 19. marec 3 hodiny a budeme hlasovať o tejto správe 24. apríla. Toľko k tomuto bodu. Chcem povedať kolegom Eleonore Gozolinovi a ďalším, že tu mám veľmi zaujímavé obrázky nás všetkých v uniforme. Keď vás to za, a v tých klobúkoch vyzeráme tam zaujímavo, tak e, dobre. Teraz by sme prešli k petícii 378 o strelnici v Bardenas Reales v Navara predkladateľ petície tu nie je, navrhovateľ tu nie je, ale komisia je tu, pani Samareli je tu. Takže nech sa páči, rada vám dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Tu je sťažnosť na činnosti vykonávané v tejto smernici Barderas Reale v Navara a volá, žiada vyuč- ukončenie týchto činností, keďže sú chránené ako e, rezerva UNESCO a je to chránená oblasť aj podľa smernice o biotopoch a chránených oblastiach. Takže ochrana tejto e, lokality ako UNESCO biosféry je to národný park a e, podlieha vnútroštátnej legislatíve. Je to pod e, mimo právomoci komisie, ale komisia hovorí, že táto lokalita bola zvolená ako lokalita e, komunitárneho významu v smernici, podľa smernice o ekotypoch, ekotopoch a spadá to aj po smernicu o vtákoch v týchto chránených oblastiach nie je žiadna a priori e, podmienka, ktorá by zabraňovala vojenským činnostiam, ale pri takýchto lokalitách členské štáty musia prijať príslušné opatrenia na to, aby zabránili e, poškodeniu ekotypov a deteriorácii druhov, čo tam žijú. Musia prijať aj potrebné opatrenia na zachovanie druhov a ekotopov, ktoré sú v lokalite. Vzhľadom na obavy, ktoré vyjadril Lee, e, zaznel vo viacerých otázkach, pokiaľ ide o túto e, lokalitu Natura 2000. A komisia obratila na španielske úrady a žiadala informácie o dodržiavaní povinností e, vyplývajúcich zo smernice o ekotopoch. Podľa informácií, ktoré sme dostali, táto strelnica funguje od roku 51, 1951. Boli vykonané štúdie, ktoré posudzovali dopad strelnice na e, lokalitu a neukazujú žiadne výsledky zhoršenia e, ekotopov alebo nejaké narušenie chránených druhov touto vojenskou činnosťou. Komisia tiež analyzovala dokumenty, ktoré dostala v rámci tejto petície, vrátanie správy, vedeckej správy o monitorovaní vtáčej populácie v tejto biosferickej rezervácii. Je to správa z roku 2014 a tá uviedla existenciu dočasných zmien prítomnosti a distribúcii niektorých druhov vtákov počas niektorých činností. Avšak štúdia neuviedla nejaký veľký dopad na rozmnožovaciu e, schopnosť e, vtákov pri tejto strelnici. Treba totiž ďalej skúmať možné účinky vožných, e, vojenských činností na populáciu vtákov a zabezpečiť, vidíme potrebu zabezpečiť e, dobré plánovanie kontroly vojenských činností, aby sa zabránilo možným negatívnym dopadom na populáciu vtákov, ako aj ďalších druhov a ekotopov tu chránených. Komisia vie, že v decembri Barderas Reales bola vy, označená ako osobitná oblasť ochrany podľa e, smernici o ekotopoch a prijal sa plán manažmentu lokality, ktorý bol zverejnený v januári 2018 a zdá sa, že správa z roku 2014 bola zohľadnená aj v tomto procese vytvárania plánu riadenia. Plán obsahuje konkrétne opatrenie na novú štúdiu dopadu vojenských činností na vtákov, ktorí sú, ktoré žijú v skalnatých ekotopoch. Na základe týchto informácií komisia nemôže povedať, že by došlo k nejakému porušeniu environmentálneho práva EÚ. Nemáme ani indikácie, že by vojenské činnosti na strelnici mali negatívny dopad na lokalitu Natury 2000. Tiež sme analyzovali posledné informácie, ktoré sme dostali 20. februára a tieto neprinášajú žiadne nové dôkazy, ktoré by e, vyvolali zmenu týchto záverov. Ďakujem. Ďakujem. A pozvali sme aj navarské regionálne úrady, ale odmietli prísť. Otváram diskusiu. Najprv Roza. Samozrejme, že viac menej v tom zmysle, čo povedala aj komisia, budem sa snažiť aj ja niečo povedať, aby som to trošku ozriemila. Áno, toto je e, strelnica, ktorá sa nachádza v oblasti, ktorú sme spomenali, od roku 1951, vlastne funguje už skoro 70 rokov a napriek všetkým eh, environmentálnym normám nikdy nebola tu splnená žiadna smernica ani žiadna ochranná legislatíva v rámci environmentálnej oblasti. Nebola tu splnená medzi autonómnou oblasťou Navarra a ministerstvom obrany a ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom pre životné prostredie Španielska. Tu neprišlo k žiadnej dohode. V roku 1981 tu máme certifikát pre environmentálne ochranu a následne e, bol prijatý tiež ďalší dokument v roku 1998. Pokiaľ ide o túto strelnicu, vždy e, boli všetky tie odpady zo striel e, odovzdané, recyklované a tak ďalej. Kto je však zodpovedný, kompetentný v rámci tejto fungovania tejto strelnice? To je Junta de Barcas, kde sa zúčastňuje 22 subjektov na jej správe, 22 miestnych samozpráv, takisto aj Mm, ďalších, e, ďalšie subjekty, ktoré majú kompetencie v tejto téme spoločne s španielskou vládou. A táto chunta, okrem jednej obce, tých 21 ďalších subjektov podpísali predlženie e, tejto mm, licencie pre strelnicu. Čiže tie sú kompetentné takto urobiť a nikdy tam nebola žiadna stiažnosť. Tiež sa rozhodli, že táto téma pôjde pred kongres poslancov a kongres poslancov veľkou väčšinou takisto schválil a podporil to, aby na stále strelnica mohla ďalej fungovať. 300 sa vyjadrilo za, 27 proti. Iba v rámci navarskej vlády je jedna skupina, je to ľavicové združenie, ktoré, myslím, že 27 tým hlasmi za žiadali, aby sa strelnica uzavrela, ale nie sú kompetentní, aby tak žiadali. A bolo tu len 27 hlasov, teda prospech toho uzatvorenia a 24 za. EPP eh, e a socialisti, čiže ľudovci a socialisti žiadali, toto sú tie väčšinové zúčastnené strany, aby strelnica pokračovala, ale žiaľ Bohu teda hlavnou kompetentnou eh, vládou, alebo teda rozhodujúcim orgánom je Junta de Navarra, ktorí vždy žiadali, aby to pokračovalo s tým, že samozrejme pri striktnom dodržiavaní environmentálnych noriem. Takže teraz nechápem, prečo sa to tu dostalo, pretože tu v podstate nie je postihovaná žiadna legislatíva. Naviac kompetentní sú za predlženie licencie pre túto strelnicu, takže nechápem, prečo vôbec sa to tu dostalo na program. Ďakujem. Nevidela som nikoho iného, kto by sa chcel vyjadriť. Máme to na programe na žiadosť GUE, ktoré tu nie je. Takže budeme postupovať tak, ako navrhla Rosa a zavrieme, uzavrieme túto petíciu. Je niekto proti? Takže to tak spravíme. Ďalšia petícia je 841 Severin Brecht z Francúzska o zneužívaní európskych nariadení a o diskriminácii ne- nemeckých rodičov v nemeckom rodinnom systém, systéme vrátane úradu pre mládež. Mm, predkladateľ je tu, Severin Bright. Máte slovo na 5 minút, nech sa páči. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsedníčka eh, výboru, dámy a páni, členovia výboru. Chcem sa vám odprezentovať, som Severine Brejt, som francúzska štátna príslušníčka, mám malého 5-ročného chlapca. Bývala som v Nemecku, keď môj bývalý partner, ktorý bol nemeckej národnosti, bývam v Nemecku s mojím partnerom, ktorý je Nemcom a, a keďže on na mňa páchal násilie, tak som sa musela vrátiť do Francúzska k mojim rodičom. Urobila som to legálne s tým, že som mala nemeckého advokáta, pretože ja som mala výhradnú a, zverenú starostlivosť o môjho a, syna a podľa rozhodnutia nemeckého súdu. Avšak môj bývalý partner začal súdne konanie v Nemecku a vtedy začal pre mňa absolútny absolútna nočná mora. E, môj e, bývalý partner, keď, e, keďže nemá dieťa zverené do svojej starostlivosti, nemôže vôbec toto urobiť, avšak on vďaka nemeckému rodinnému systému Úradu pre deti a mládež Jugendmat mi nastražil pascu. Dostala som falošný mail on dostal falošný mail od tohto úradu e, tým, že, e, kde sa hovorilo, že, že v, toto zverejn, zverenie do e, výhradnej starostlivosti hm, nie je vôbec správne. Ja som potom dostala avšing stáž a neviem čo. Takže na základe jeho žiadosti musím v podľa nemeckého právneho systému na týždeň si zaplatiť e, e, medzinárodnú ochranu, aby som si pripravila svoju obhajobu na základe e, mojej žiadosti v francúzštine, mojom rodnom jazyku. Potom som bola predvolaná s mojim synom na Eh, na súd. Vôbec to nebolo eh, prekladané do môjho rodinného jazyku. Ja som sa naivne tam odobrala, viete si to predstaviť, čo sa v roku 2017 dialo na tomto súdu. Súd sa všetky eh, moje práva potlačil. Ja som získala svoje e, výhradné e, zverenie do opatery môjho syna a potom súdca musel, by mal e, vyhlásiť, že to tá, táto žiadosť nie je vôbec priateľná, keďže môj ex-partner nemal vôbec výhradnú starostlivosť zverenia. Vôbec však tak neurobil a následne po mojom pre vzťahovaní, bez toho, že by ten otec o to žiadal v svojom pôvodnom návrhu, zrazu zmenil výhradnú starostlivosť tento nemecký sudca, ako keby mi chcel ukradnúť mnoho e, syna a donútiť ho vrátiť sa do tohto Nemecka. Ja som sa v deň e, piatých narodenín e, e, odišla z tohto súdu bez môjho syna. To si, to si neviete predstaviť. Nemecko takto kradne e, deti a ja som sa sama musela odobrať do Francúzska a keď som odišla z tohto súdu, ja som mohla len e, syna povoskať. A viete si predstaviť, čo je to, eh, alebo čo to znamená pre matku. Nemecko eh, pošpinilo všetky európske pravidlá, všetky eh, zákony, aj keď ide o, o dieťa. Tým pošpinilo dokonca aj voľný pohyb osôb v Európskej únii. Dôležité je ponechať deti v Nemecku, pretože viete si predstaviť, že dieťa nemôže byť šťastné v inej krajine, ako je krajina jej, jeho matky. Eh, ja som mala všetky zdôvodnenia a všetky, všetky dokumenty, rozhodnutia k dispozícii, keď som sa odsťahovala do Francúzska o zver- výhradom zverejnení môjho syna do opatery. Vôbec som si nevedela predstaviť, že by nejaká krajina uh, mohla niečo takéto urobiť a že mi bude nastražená takáto pasca a že, že uh, zrazu prídem o svoje dieťa. Uh, ja uh, naozaj vážim každé slovo, ale Nemecko týmto postihlo moje základné krajina a uh, kraj, uh, základné práva a uh, ukradlo mi môjho syna. E, počas viacerých mesiacov môj expertner ma fyzicky napadal, bil ma a ja som pritom prišla nakoniec v konečnom dôsledku o syna. Je, myslím si, že toto treba ošetriť úplne iným spôsobom. Ja som veľmi rýchlo si uvedomila, že nemecký súd robí všetko preto, aby vychádzal v ústretí eh, nemeckým rodičom a obchádza všetky európske pravidlá a aj keď eh, my máme oveľa väčšie právo, my rodičia nemáme právo na spravodlivý a ne, eh, súd v Nemecku. Ako toto je možné v Európe? Ja som si myslela, že európska legislatíva nás chráni. A na základe tejto petície ja chcem e, napadnúť nedodržiavanie zo strany Nemecka, ich, e, e, ako obchádzajú európske pravidla, európske aky, hlavne pokiaľ ide o Brusel 2b, čo platí v mojom prípade, pokiaľ ide, v mojimi slovami, o únos, o krádež môjho dieťaťa pre všetkých európskych rodičov, ktorí budú e, čeliť takýmto istým problémom. A ja viem, že v rámci napríklad e, asociácie detí e, rukojemníkmi je nás veľmi veľa. A toto sú netolerovateľné, nedôstojné pravidla a chcem vyzvať výbor, aby zastavilo Nemecko v prípade takýchto bilingvistických eh, rodičov eh, takýchto rodín. Poprosím vás, pomôžte nám, pretože toto sú naozaj kriminálne praktiky. Ďakujem. Difficult... Toto je veľmi zložitá, citlivá situácia a eh, všetkých nás to veľmi dojíma, čo sme tu dnes v miestnosti. My chápeme vaše duševné rozpoloženie, spolucítime s vami a s vašim synom. Je to veľmi náročné, avšak mali by sme sa teraz zaoberať týmto problémom a e, zachovať chladnú hlavu, ale so srdcom, pretože táto situácia je veľmi zložitá. Chcem teraz požiadať predstaviteľku komisie Pia aby vysvetlila ako táto situácia vyzerá z ich pohľadu. Ďakujem pani predsednička. My všetci súhlasíme, že je to tragické pre všetkých zainteresovaných. Chápeme aj to, že e, e, výbor Pety nedostal naše stanovisko a pripomienky, sú na ceste hovorí pani Lindholm, ale tu môžem povedať už naše predbežné vyjadrenie. Ako navrhovateľka hovorí príslušné právo EÚ o zodpovednosti e, rodičov je Brusel 2. Ten sa zaomeria na cezhraničné prvky rodičovskej zodpovednosti starostlivosti a nezaoberá sa hmotnými súčasťami Môžem, chcela by som poznamenať, že súdy o zvyčajnom pobyte dieťaťa rozhodujú tak, že v tom prípade to bolo v Nemecku a rozhodli tak o tom, ako, týždeň potom, ako matka odišla z Nemecka. A my si nemyslíme, že to je nesprávne uplatňovanie článku 8 Brusel 2a. Je to naozaj na súde, aby rozhodol, ako vyzerajú tieto prípady, aké sú okolnosti. Je aj podobný prípad ECE z judikatúry Európskeho súdneho dvora, to je Merkady 849 lomeno 10. V tom prípade súd vyslovene uviedol, že vnútroštátne súdy zistia zvyčajné bydlisko dieťaťa so zohľadnením všetkých okolností ktoré sú typické pre každý individuálny prípad Taktiež chcem povedať, že aj v tomto prípade otec nemal e, rodičovskú zodpovednosť v čase, keď matka odišla z UK do Francúzska. Chcem ešte povedať, že nemeckí sudcovia zvyčajne vypočujú osobne deti v takýchto konaniach o nich, aj v konaniach o rodičovskej starostlivosti a dokonca aj malé deti, aj trojročné deti vypočúvajú. Komisia podporuje zásadu, že deti majú dostať šancu na vypočutie v súdnom konaní, ktoré sa týka rodičovskej starostlivosti a je to aj v súlade s revíziou súčasného Brusel 2a nariadenia, kde aj ustanovenie, ktoré ustanovuje povinnosť podľa zákonov EÚ vytvoriť možnosť na vypočutie dieťaťa, ktoré už dokáže formulovať svoje vlastné názory. A dokonca aj dnes členské štáty sú zaviazané dohovorom OSN o právach dieťaťa, kde sa rovnako ustanovuje povinnosť vypočuť dieťa na záver, v tejto súvislosti komisia nenachádza porušenie európskeho práva. Konanie ešte stále prebieha na vnútroštátnej úrovni a preto nemôžeme vôbec konať v tomto, tejto etape, dokonca ak by aj boli na, e, náznaky porušenia práva EÚ. Predkladateľke, navrhovateľke môžeme len poradiť, aby využila všetky vnútroštátne opravné prostriedky, keďže rozhodnutie nemeckého súdu sa môže mať len ob, e, e, obsahovať nariadenia pobytu dieťaťa, kým sa nepríjme záverečné rozhodnutie o starostlivosti, tak navrhovateľka by mala vysloviť E, tieto body na vnútroštátnej úrovni pri vypočutiach o e, rodičovskej starostlivosti. Pokiaľ ide o obsah nemeckého rozhodnutia, chcem zopakovať, že hmotnoprávne rodinné právo, také ako je rozhodnutie o starostlivosti a práva prístupu a podobne, to nespadá pod Brusel 2a a nespadá pod kompetenciu EU práva. Tieto veci upravuje vnútroštátne právo, tá hmotné rodinné právo a komisia nemôže eh, monitorovať uplatňovanie vnútroštátnymi súdmi. Tu sa povedalo už viackrát tu vo výbore PETY, takže môžeme len zdôrazniť, že veci sa musia riešiť na vnútroštátnej úrovni. Okrem toho máme k dispozícii informácie, ako získať opravné prostriedky nápravu v iných členských štátoch. Podľa, je to na európskom e-portáli spravodlivosti. Pri analýze petícií sme nezistili porušenie práva EÚ. Odporúčame navrhovateľke, aby sa pokúšala o nápravu na vnútroštátnej úpravne a keď dojde k vyčerpaniu všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov a navrhovateľka je presvedčená, že došlo k porušeniu jej základných práv, môže podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. A na Nakoniec chcem zdôrazniť, že komisia naďalej pracuje v tejto oblasti svojej zodpovednosti v kontexte súčasnej revízie Brusel 2a a túto prácu podporil aj Európsky parlament. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, kolegovia, nech sa páči. Ste Marias? Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, Máme tu dočinenia so súdnym prípadom v nemeckom právnom systéme. A z rozhovorov, ktoré som viedol, potrebujeme ďalšie informácie od nemeckých rodičov. Ako viete, boli tu rodičia, to neboli Nemci, a tí hovorili o politike Jugenda amtu, pretože tento úrad pre mládež a deti vždy hájí práva nemeckých rodičov. To je jedna otázka. Druhá otázka je, že ten cudzinec, ak má dieťa, tak toto dieťa mu Jugendamt odoberie a to ani tak nesúvisí s tou implementáciou smernice o z príslušnej smernice o zmiešaných manželstvách, ale hovoríme o tom, že nemecké súdy majú takú prax, taký zvyk, že vždy nemeckí rodičia a ne- nemeckí štátni príslušníci sú uprednostňovaní. Takže tu ide o porušenie zásady spravodlivého procesu a tento spravodlivý proces je aj v charte základných práv, právo na spravodlivý proces. Takže tu ide o prípad bez ohľadu na to, ako vyzerajú fakta. Ide tu o tú skutočnosť, že jeden rodič je Nemec, už len to vedie k rozhodnutiu súdu v prospech takéhoto rodiča bez ohľadu na všetky ďalšie fakta, údaje, a to si považujem za mimoriadne dôležité, mali by sme sa zaoberať aj podobnými prípadmi, existujú, a mali by sme komisiu požiadať, aby povedala, či naozaj dochádza k porušeniu práva EÚ, lebo my si myslíme, že Jugendamt a nemecké súdy rozhodujú diskriminujúcim spôsobom E, vo veciach, kde sú nenemeckí štátni občania a ich rozsudky sú vždy v prospech nemeckého občana bez ohľadu na obsah alebo fakta daného prípadu. Myslím, že na tom sa zhodneme a preto sme, sa, sme súhlasili s tým, že sa budeme s týmto prípadom veľmi rýchlo zaoberať, lebo tu ide o dieťa, ktoré bolo zobraté matkou matke, matke, ktorá nie je nemeckou občanou. E, možno, že by ste nám, Peter, mohli povedať svoj názor k tomu. Je to jeden z prípadov, o ktorých sme takýchto už hovorili. Proste Jugendamt a súdy by nemali rozhodovať diskriminujúcim spôsobom a nemali by dávať prednosť nemeckým rodičom. Ja si myslím, že tento prípad by mal zostať otvorený a mali by sme sa tým zaoberať, ako by sa takýto prípad mohol riešiť, ako môžeme k jeho riešeniu prispieť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedníčka keď nás požiadali o naliehavé zapísanie tejto petície na výbor, e, na jeho program. E, bolo to kvôli tomu, aby sme si uvedomili práve, že je to veľmi naliehavé a že tu ľudia trpia a že je absurdná táto situácia. Ja som trošku sa hambím za to, keď e, počujem tieto názory, že je dôležitá, aký je imič e, e, nejakej európskej inštitúcii. Nehnevajte sa, táto situácia je tragická, takže niečo tu nefunguje. Myslím si, že výbor pre petíciu by sme mali práve urobiť niečo preto, aby sme zareagovali iným spôsobom pred občanmi, ktorí sa v tejto situácii nachádzajú. Okrem toho, že je to veľmi tragické, ktoré mm, nám tu bolo odprezentované tak e, toto nie je izolovaný prípad, toto sú bežné, pravidelne opakujúce sa prípady. A okrem teda nepochopiteľnej situácie tu máme štrukturovaný problém nejakého verejného orgánu, ktorý sa chová diskriminačne. A toto je tá hlavná téma. Nejde o to, že či pôjdeme do takej interpretácie takéhoto článku alebo takého do odseku Bruselu 2. Nie toto je diskriminačné chovanie verejného orgánu v rámci Európskej únie. Je to naozaj vážne a nemôžeme toto tolerovať. A výbor nemôže sa len schovávať za nejaké interpretácie nejakého nariadenia, aby odvratila zrak od takejto situácie. Je to takisto eh, situácia, ktorá si zaslúži, aby sme ju preskúmali, pretože tam máme strašne veľký počet dramatických prípadov a nemôžeme si povedať, že všetko dobre funguje. Po druhé, pokiaľ ide o procedúru, takisto ani tu nie je to úplne normálne. Mali by sme si klásť otázky, že či sme naozaj v spravodlivom systéme, keď tu máme nejaké rôzne akty, ktoré nie sú preložené, rozhodnutia, ktoré boli svojvoľne prijaté v zrazu bez toho, že by tu bol vlastne vôbec došlo k nejakému konaniu, vypočutia a tak ďalej, tak môžeme vypočuť e, deti proste príslušným, kompetentným súdom, avšak vždy, keď prídete na nejaké k takému takémuto konaniu, keď ide o zverejnenie do opačery, tak ja nechápem, ako toto môžeme ponechať. Tak súd sa musí postaviť k tomu iným spôsobom a tak, keď ide o takúto procedúru, tak myslím si, že to sa nemôže nazvať spravodlivým postupom. Takže mali by sme žiadať o škrupulózne, detailné preskúmanie e, týchto prípadov na základe nariadenia Bruselu 2 a tento Jugendmat mal by mal byť naozaj e, označený za diskriminačný prvok, e, ktorý naozaj narúša rodinný život. Môžete to poslať aj na, do OSN alebo do, na, na Najvyšší súd, mne to je jedno, avšak tuto sú základné príjmy princípy, ktoré sú podkopované, ktoré sú spochybňované a ktoré by sme mali naozaj overiť, ako sa tento úrad chová. Mali by sme túto petíciu nechať pootvorenú a komisia, tak ako nám odprezentovala dnes svoje dôvody, mala by sa obrátiť na nemeckú vládu a my, výbor pre petície, by sme sa mali venovať tejto petícii. A to na... Eleonora. Eleonora. Ďakujem. Ja Chcem poďakovať eh, predkladateľke tejto petície za to, že nám predložila už neviem koľký prípad Jugendmatu a chcem vám povedať a zdôrazniť eh, skutočnosť, že už za posledných 10 rokov prichádzajú takéto petície na tento výbor, ktoré eh, kriticky sa vyjadrujú k tomu, ako tento úrad funguje všetky diskriminačné postupy voči občanom, rodičom, ktorí nie sú nemeckej národnosti a štátnej príslušnosti za posledných 10 rokov od prvej petície. Vieme, že sa to tu stále opakuje. A tieto, toto dokonca ani dostatočne nepopisuje ten reálny problém, pretože máme veľa takýchto prípadov, je toho ešte oveľa viacej, takže by sme mali sa nad tým naozaj zamyslieť. Ja sa pripájam k tomu, čo tu bolo spomenuté ohľadom nariadenia Brusel 2, pretože je potrebné upozorniť naň, že aplikovanie tohto nového nariadenia, teda to um, zmena, uh, tak ako bolo nariadenie Brusel 2 uh, môže ešte stiažiť riešenie týchto diskriminačných postupov uh, voči ne nemeckým rodičom. Uh, týchto prípadoch. Mali by sme úplne zrušiť e, exekvatúr a to na základe toho dôvodu, že je to v praxi zneužívané podľa potreby. Pokiaľ ide o účasť a spoluprácu vnútroštátnych orgánov. A toto by bol pozitívny krok, ale môže to automaticky ohroziť práve takéto diskriminačné situácie, ktoré vyplývajú z opatrení ako vidíte, ako to používa Jugendmat. Takže naozaj tá interpretácia je veľmi špecifická. A ako vidíte, ako sa to používa voči mladistvím. Takisto aplikovanie zo strany federálneho ministerstva Nemecka voči mladistvím to, čo bolo predložená aj skupina poslancov tohto výboru, ktorá vypracovala počas predchádzajúcich rokov ohľadom blahobytu eh, mladistvých. Ten koncept právneho nemeckého poriadku to ponechalo vágne a vôbec to nie je riadne zadefinované v judikatúre. Takže mali by sme odôvodniť toto predpokladané záujmy mladistvých, pretože častokrát z toho vyplývajú paradoxy paradoxné situácie. A mali by sme overiť aj nediskriminačný charakter práve príslušných orgánov členských štátov. Myslím si, že mali by sme ísť týmto smerom lebo môžeme ešte zhoršiť tú situáciu, predpetícia petícia musí zostať otvorená aj hlavne kvôli tým záverečným odporúčaniam pracovného dokumentu, pracovnej skupiny ohľadom blahobytu mladistvých a zaslať už neviem koľký list na nemecké federálne ministerstvo, ktoré sa zaoberá situáciou mladistvých. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Machtan. Ďakujem pekne. Kto lepšie ako vy, pani predsednička, poznáte prácu tohto výboru? Veľmi dobre všetci viete, že tu máme desiatky, stovky uh, takýchto petícií, ktorým sme sa venovali zo strany tohto úradu a nepoznám ani jeden prípad, ktorý by bol vyriešený. Mali by sme nenemeckým rodičom povedať, že ich pravidla práva nikto nebude rešpektovať, keď pôjdu do Nemecka? Tak to chcete? No dovolte mi, aby som sa troška e, vyjadril pochybovačne. V tejto sále, myslím si, že asi pred rokom sme sa tomu venovali a vy ste to veľmi zdôrezňovali, pani predsednička, aby sme mali možnosť vypočuť si tu Jugendamt a prišli a mali sme tu ten diskurs, oni povedali, že áno, ale my konáme v prospech, v záujme Deti a boli tam vzadu a bolo tam jedno dieťa. Pamätáte si taký mladý, mladistvý, 18-ročný, ktorý zažil tú istú situáciu aby ste mu odovzdali slovo a on vám povedal, ten mladý, že to nie je pravda, to je falošné. Ja som jeden z tých detí, ktoré bolo unesené, moja polská, rodiče, moja polská mama, eh, ja som ju chcel vidieť, aby ste mi to zakázali. Ale to je zákaz voľného pohybu našich obyvateľov. Avšak to je úplne v rozpore so štyrmi základnými slobodami. A mama hovorila s veľkou vášňou a veľmi emotívne, ako môže inak keď ste, konať, keď ste rodičom. Ale veď ide o základné právo. Jej omyl bolo to, že dôverovala nemeckej spravodlivosti, nemeckému súdu a oni jej nastražili pascu. Keby tam zostala k kľude vo Francúzsku, bola by so svojím dieťaťom až doteraz. Tak čo chcete teraz my, európsky poslanci, ktorí sme ne- nemeckí, aby sme začali hovoriť, že Viete čo, keď pôjdete do Nemecka riešiť takúto situáciu na nemeckom súde, tak vám ho ukradnú to vaše dieťa. Chcete, aby sme s tým začali? Pretože ja nepoznám ani jeden prípad, ktorý by bol vyriešený. Ukážte mi jeden prípad, kde nenemecký rodič nakoniec vyhral takýto súd. Ja som bol v regióne pani Bright a tam boli desiatky takýchto prípadov. A však to sú darebáci, ktorí takto konajú. A však to je úplne mimo zákona a Nemecku veľmi dobre viete, pretože bola odsudená už aj nemeckým súdom. Čo to zmení? Nič ja chcem využiť túto príležitosť, aby som hovoril o pokrytectve jedného členského štátu, kde vôbec oni berú tú silu, aby si takto budovali svoj kult. Ja som išiel na eh, dokonca v eh, mene našej vlády na eh, sekretariát kancelára a žiadal som, aby niečo urobili s týmto úradom. Oni povedali, že nie že toto je nedotknutelná záležitosť. Takže povedzte mi, kde je ten záujem dieťaťa, ktorý je tu brať? Ďakujem. Myslím, že nás to všetkých sa nás to všetkých dotklo, ale musíme zachovať chladnú hlavu, pretože to nikomu nepomôže, ak do toho vložíme pocity. Ide o petíciu rovnako ako ostatné. Peter, nech sa páči. Mňa mrzí táto situácia. S Jugendamtom sa už zaoberáme viac ako 10 rokov, robili sme osobitnú skupinu, pracujeme na tom a musím povedať, že vo výbore PETY máme ten problém v týchto prípadoch. Tie, e, nie sú, to nie je výsledok priateľstva a lásky. Vo väčšine prípadov sa ľudia dokážu pri rozchode dohodnúť, takže my tu máme len tie prípady, ktoré sú konfliktné. Po druhé, v týchto prípadoch máme tri zúčastnené strany najmenej. Manžel, mat, žena, dieťa a potom väčšinou sa vypočuje len jedna strana a nemáme komplexný obraz. To, čo ja ľutujem, a je to veľmi ťažké a trhá to srdce napriek tomu, ja si myslím, že Peti má byť aj úprimný a úprimne povedať, kde môže pomôcť a kde nemôže pomôcť. A niekedy sú to veľmi zložité právne otázky. A komisia povedala, že v tomto prípade sa nedá nič urobiť. Mne sa nezdá férové voči navrhovateľovi nechať petíciu otvorenú, ak vieme dopredu, že tu nedokážeme pomôcť E, Jugendám špička ľadovca chcem povedať, že v 99% prípadoch Jugendamt sa zaoberá vnútronemeckými prípadmi a to 1%, ako sme videli, sú nemecko-francúzske prípady, nemecko-polské prípady, to sa týka týchto medzištátnych sobášov a tu nastane takáto situácia. Nechcem to všetko opakovať. Všetko sme prebrali, len jedna vec, ten hlavný problém je podľa mňa vždy to sporné, že musíme mať rovnoprávnosť. Nie je žiadna, e, žiadne právo na to, aby mal otec viac práv alebo matka viac práv. Musia mať rovnaké práva. A potom tu máme ten Hatkanársky dohovor, a dohovor a potom je to tak, že v spornom prípade sa vychádza z toho, že v záujme dieťaťa je, aby zostalo tam, kde je stred jeho života a ten je v mnohých prípadoch práve tak, že je to tá krajina, kde vyrastal. Veľmi ťažko to chápu zúčastnení, ale ja chcem znovu povedať, my sme v petičnom výbore, my nie sme súd. My máme aj selektívne vypočutie, tu máme len predkladateľa petície, nemáme celkový obraz, nie sme súd, nemáme žiadne zákonné právomoci, takže musíme byť úprimní, aby sme navrhovateľovi povedali, že tu vieme pomôcť a tu nevieme pomôcť. A vo väčšine prípadov, ktoré máme na stole, ide o veľmi zložité právne otázky Thank you very much. Ďakujem pekne, pani Stanoka. Ďakujem. Prišla som trošku neskôr zo zasadnutia výboru pre zamestnanosť, ale chcela som vyjadriť niektoré svoje myšlienky ako členka tejto, tohto výboru um, a vyjadriť sa týmto otázkam záujmu dieťaťa. Mám tiež skúsenosti počuť tieto veci s Jugendamtom. Mám skutočne bohaté skúsenosti za uplynulých 9 rokov v rámci tohto výboru. Nesúhlasím s posledným vyhlásením pána Jara. Cezhraničné prípady nie sú jednoduché. Nie, nie je jednoduché rozhodnúť, čo je najlepší záujem dieťaťa a či je to to, že má zostať v členskom štáte, kde sa dieťa narodilo. Nie je to až také jednoduché, najmä berúc do úvahy konkrétnu situáciu. Napríklad e, tejto osob- e, konkrétnej e, predkladateľky petície. Dieťa nie je vlastníctvom štátu. A Myslím, že namietať voči takýmto neoliberálnym stanoviskám, keď e, vychádzame z politickej e, e, stanoviska. Pozerám si odporúčania a poslať list francúzskému ústrednému orgánu je, tu jedno také odporúčanie, nechápem celkom prečo. Myslím, že by sme sa mali obracať na nemecké orgány v danej veci. Možno, že je nejaká potreba a dôvod na to, ale možno mi to niekto vie vysvetliť, prečo je tu takéto odporúčanie k tejto petícii. Ja by som navrhla, aby som neopakovala všetky ostatné argumenty, odporúčam teda neuzavrieť túto petíciu, a požiadať viac informácií od Európskej komisie a súčasne poslať list nemeckým orgánom, konkrétne Jugendamtu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto uzavriem zoznam rečníkov a chcem požiadať pani Braid, aby sa vyjadrila k tejto veci. Má na to ďalšie dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem vám. Ja by som chcela len upresniť Nemcom, že môj bývalý partner, kde mi poslal SMS-ky, že ja by som sa mala vrátiť e, do Francúzska. On ma o to požiadal. A keď som začala nový život vo Francúzsku, e, podľa už nebol e, ich súd príslušný pre mňa, pretože článok 8 Brusel 2 hovorí jasne, ja som začala svoj nový život vo Francúzsku, dieťa chodilo do škôlky čiže mal tam školskú, povinnú školskú dochádzku. Takže príslušným súdom bol francúzsky súd, nie nemecký. Oni porušili základné práva až do tej úrovne, že sa rozhodli príslušnú súdu zmeniť Nehovorím o tom, že ešte aj počas konania, počas konania tak urobili a on zrazu počas konania, bývalý partner, predložil žiadosť o zverenie do výlučnej starostlivosti pre ňoho, ten dokument nebol predložený a naviac eh, tam bolo eh, odôvodnené stanovisko, ktoré bolo predložené v deň konania súdu. Naozaj tu bolo viacero porušení zákona a naviac v Nemecku zákon hovorí, že nemôžete eh, v rámci naliehavého alebo zrýchleného konania zmeniť zverejne do výhradnej starostlivosti. Takže okrem toho, že porušili európsku legislatívu, porušili aj svoj vlastný zákon. Ďakujem pekne. A ak uzavrete moju petíciu, tak Nemecko naďalej bude môcť kradnúť mnohé ďalšie deti, pretože oni už zatlačili tú vec až príliš ďaleko. Ja som nebola vydatá, ja som mala výhradné zverejnie do starostlivosti a naďalej budú môcť beztrestne toto robiť, kradnúť deti, ktoré nie sú nemeckými deťmi a budú môcť ďalej takto takéto súdy a nikdy sa vám nepodarí nič urobiť. Ďakujem. A ešte by som chcela upresniť jednu vec, pretože e, som išla na hranicu. Chcem len upresniť, že na nemeckej ko francúzskej hranici a v tom okolí je veľa Nemcov, ktorí žijú na francúzskom nemeckej strane a keď Nemci e, vo, idú do Francúzska, aby zobrali svoje dieťa a idú do Nemecka s ním, tak UNEMAT povie, že to je príliš nedaleko, pretože už nemôžete nič urobiť, pretože zrazu príslušným súdom nie je nemecký, ale francúzsky súd. Takže v podstate im je to jedno. Stále sa dieťa vráti do Nemecka na územie Nemecka. Ďakujem pekne. Myslím, že toto budeme musieť uzavrieť. Ehm, počula som odporúčanie kolegov, aby sme petíciu nechali otvorenú. Nikto nepovedal, aby sme ju zavreli. Takže necháme ju otvorenú a môj návrh je, aby sme postúpili e, petíciu do výboru pre práva dieťaťa, aby sme rozšírili ehm, E, ten rozsah pôsobnosti a aby sme sa na to mohli pozrieť z iného aspektu. Máte prosím ešte nejaký návrh? Všetci ste hovorili zdlhavo, ale nikto neodporučil nič konkrétne. Pán Marias, nech sa páči. Ja, Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Súhlasím. Otázka by mala zostať, petícia by mala zostať otvorená mala by byť postupená do skupiny pre práva dieťaťa. Tiež s tým súhlasím a tiež navrhujem, aby sme poslali list Jugendandu, protestný list k administratívnemu postupu, správnemu postupu, ktorý bol uh, iniciovaný a uviesť, že diskriminujú v prospech nemeckých občanov. Um, treba požiadať komisiu, aby poskytla informácie o takýchto súdoch, kedy sa stretnú dve strany v spore, nemecký a nenemecký občan. V koľkých prípadoch vyhrá ten nenemecký občan a aký je správny postup, podľa ktorého musí Jugendamt postupovať? Myslím, že toto môže byť prípad pre Európsky e, súdny dvor, e, pretože ide o diskrimináciu, ale toto musí vyplynúť z komisie po zhromaždení potrebných informácií. Komisia by nás o tom mala pravidelne informovať. Ak zostaneme pri návrhoch, ktoré ste spomenuli, nedostaneme sa nikam. Jugendamt bude naďalej diskriminovať a postupovať vo svojich e, praktikách. Máme veľa prípadov, e, pokiaľ ide o ich rozhodnutia voči gréckym a iným občanom. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. E, ja by som chcela predložiť, že okrem toho, aby sme ponechali túto petíciu otvorenú, ja by som chcela navrhnúť, čo by sme mali urobiť Áno, poslať to na ďalší výbor, dobre, avšak e, chcem sa pripojiť ku kolegovi Mariasovi, aby sme požiadali komisiu, aby išla ďalej po svojej analýze oproti tomu, čo nám dnes tu predložila. E, v mnohých zásadných prípadoch sa to deje, a hlavne v tých situáciách s Jumematom. E, chcem požiadať komisiu, aby sa venovala možno na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, tomu viac, pretože tu máme prehlásenia, ktoré sú už fundované alebo nie no vedie ma to k tomu, že tu je naozaj diskriminačný postup. Je to vážne. Takže je potrebné sa tomu venovať. A komisia sa musí nad tým zamyslieť. Na základe týchto hmatateľných dôkazov je potrebné naozaj vedieť, či tu prichádza k diskriminačným praktikám alebo nie. Nemôžeme zostať v tom stave, v ktorom to je. A potom bude procedúra post- po- pokračovať. Čiže najprv musíme preskúmať, ako funguje tento úrad, či praktizuje diskriminačné postupy. To je prvé. A po druhé, eh, neviem, či mali by sme si položiť otázku k ohľadom spravodlivého procesu, keď vidíte, že neprišlo k preloženiu dokumentov, e, k zmeneniu e, výhradnej starostlivosti, e, zverenia mladistvého do výhradnej starostlivosti a tak ďalej. Neviem, že či máme teraz čakať na to, aby sme ponechali európskych občanov v takejto situácii, kde sú pošliapané ich základné práva. Takže naozaj obratiť sa na komisiu a naviac v rámci žiadosti na Európsku komisiu náš výbor by mal sa obrátiť na novú nemeckú vládu ohľadom tohto úradu. Na základe tejto petície. Toto je môj návrh k tejto mimoriadnej petície a k všetkým prípadom. Eleonora má slovo. Ja by som rada dodala, že som už v predchádzajúcem vstupe som hovorila o liste, Um, nemeckému ministrovi na federálnej úrovni a podporujem taktiež uh, uh, predchádzajúce návrhy, ktoré to boli uvedené. Dobre, urobíme teda nasledovné. Pozorne sme si vypočuli komisiu, ktorá jasne povedala, že nedošlo k porušení európskeho práva je veľmi ťažké v takéto chvíli vrátiť sa ku komisie a požiadať ju, aby prehodnotila, či nedošlo k porušeniu, keď jasne povedal, že nedošlo k porušeniu európskeho práva. Ale čo môžeme urobiť v danej chvíli je nechať petíciu otvorenú, poslať listu, list Jugendamdu v súvislosti s právnym postupom. To môžeme urobiť a môžeme taktiež poslať e, list francúzským orgánom, aby sme ich požiadali, aby podporili e, francúzskú občianku, ktorá sa stala obeťou. A taktiež môžeme poslať list nemeckým orgánom, aby sme ich požiadali, aby prehodnotili fungovanie, posúdili fungovanie Jugendamdu. To môžeme urobiť. A navyše, čo by si ešte chcela odporučiť Tatiana? E, aby som nadviazala na Madame Rezie, požiadať o informácie o analýze cezhraničných prípadov. Ide o akúsi štúdiu, ale my nemôžeme zadať zrejme takúto štúdiu nemecké orgány, minister má určitú štatistiku o rozhodnutiach v prípadoch o, o zverení dieťaťa do starostlivosti rodiny. V takýchto cezhraničných prípadoch pán Martens hovorí, že väčšinou rozhodujú a teda na 100% rozhodujú uh, v prospech nemeckých občanov. Toto je možno jeho dojem, jeho informácia, ale nemáme oficiálne informácie. Takúto informáciu nám nikdy nedajú, ale môžeme poslať list, ako povedala Madame Rozier, a požiadať, aby prehodnotili tento postup a praktiky Jugendamtu. A v danom prípade Virginie, nech sa páči. No, máme určitú určité viaceré prípady, ktoré nám svedú k tomu zhodnoteniu, že ide o diskriminačné praktiky. A v rámci tohto by sme sa mali opierať o tento základ, o tieto prípady, aby sme preskúmali buď realitu, alebo či je to skutočné alebo nie, či k tomu prichádza alebo nie, k týmto diskriminačným praktikám. Ja vám nemôžem povedať, že nie, pozeral som si na nariadenie, Brusel 2 tak ďalej a nie je to diskriminačné. A nie, máme celý stoch prípadov a mali by sme to všetko preskúmať, eh, pretože Európska komisia k tomu mhm. má eh, naozaj prostriedky, ak preskúma tento stoch eh, prípadov, môže povedať, či je to diskriminačné alebo nie. A ja si myslím, že my sa máme právo na nich obratiť. A tak ako to povedal pán Marias, požiadajme Európsku komisiu na základe týchto cezhraničných prípadov, aby sme posúdili to, čo sa deje či existujú alebo neexistujú diskriminačné praktiky na úkor nenemeckých rodičov. Myslím si, že toto môžeme urobiť, keď sa pozrieme, ako sa tieto prípady a toto množstvo, ktoré sa tu neustále objavujú, mali by sme tak spraviť. Komisia sa ešte hlási o svoj, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcela som ešte vysvetliť v súvislosti so štatistikou. Súčasné nariadenie Brusel 2a neobsahuje požiadavku zbierať štatistiku o takýchto cezhraničných súdnych prípadoch, ale priebežná revízia obsahuje takýto návrh pre článok 79, kedy komisia navrhuje, aby členské štáty zhromažďovali informácie o rozhodnutiach a uplatnení nariadenia Brusel 2a. A toto by určite pomohlo k tomu, aby sme posúdili túto vec a získali takéto údaje. Ale v súčasnej forme nemáme takéto údaje a rozhodnutia e, sú vynesené na úrovni súdu. Ak sa takéto údaje nezhromažďujú v tom ohľade, že z akej krajiny je ktorá strana spore, potom takéto informácie ani nemusia byť k dispozícii. Viržiny, nech sa páči. Ja sa takisto Uh, chcem vyjadriť proti tomuto. Nie je tu pra- nemáme sa venovať právnemu základu v rámci uh, Bruselu 2. Ak uh, nejaký štát e, správne nekoná, tak máme tu proste konanie o pre porušenie legislatívy. Máme čo dodať dostatočne hrubý spis a potom je to na komisiu, aby sa pozrela na zmluvu, aby vyšetrovala, či ide o konanie pre porušenie legislatívy. Eleonora. Eleonora, ja by som možno urobila iný návrh. Myslím si, že vzhľadom na citlivosť tejto témy by bolo vhodné, aby táto téma bola aj na plenárke, aby sme tam mali aj ústne otázky na Európsku komisiu a následne aj odpoveď. Možno, že týmto spôsobom Európsky parlament bude môcť sa dostať k odpovedi, aj keď Európska komisia nenájde právny základ na to, by mohla pokračovať, musíme eh, vyvinúť tlak, pretože politického hľadiska potrebujeme zaujať stanovisko k takejto veľmi delikatnej záležitosti. Chcem pripomenúť, že podľa pravidel tohto výboru toto nie je fórum, kde rozhodujeme o tom, že sa veci dajú do plena alebo ústne otázky. My má, to je diskusia pre koordinátorov. Máte pravdu, môžete to dať do programu koordinátorov, hovoriť s kolegami, ale plný výbor nie je fórum na to. Pán Marias? Pani predsedajúca, trvám na tom, aby sme sa najprv pozreli na petíciu. Už som povedal a chcem to zopakovať, že očakávame od komisie, že sa tým bude zaoberať, aby zistila, či tieto tento zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti je dodržiavaný alebo nie. Pokiaľ ide o Jugendamt, áno, máme všetky údaje a z toho vyplýva, že Jugendamt túto zásadu nediskriminácie porušuje a od komisie žiadame, aby zistila, či je to tak a potom by nám toto mala dať komisia vedieť a ak by sa ukázalo, že naozaj dochádza k porušeniu, tá komisia musí začať konať proti Nemecku. Teraz je to tak, že komisia má veci preskúmať a nie na základe Bruselu 2. My presne vieme, čo robí Jugendamt nie je tam ani jeden prípad občana, nie Nemecka, kde by Jugendamt konal v jeho prospech. Priveľa času o tejto veci teraz. E, takže nechám to otvorené, pošleme list na Jugendamt, pošleme list komisii a požiadame ich, aby sa tým zaoberali. To je žiadosť mimo bežných, nad rámec bežných žiadostí tohto výboru. Takže to musíme dobre naformulovať, musíme byť presní. Na základe prípadu žiadame komisiu, aby preskúmala. Chcem povedať, že toto je e, zasadnutie výboru a my tu hovoríme o menách a o deťoch, ktoré tu nie sú. Myslíte prosím na to, že hovoríme aj o osobách, ktoré tu nie sú. Môžem uzavrieť tento prípad? Dobre. A teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu, to je stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamenta rady, ktorým sa upravuje nariadenie 883 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenia číslo 987 z 2009 roka, ktoré ustanovuje postup pre vykonávanie nariadenia číslo 883. Spravodajcom je Solidat Vítam ťa tu na vo výbore. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ako ste už e, povedali vy, pani predsedníčka, komisia v roku decembri 2017 predložila e, stanovisko ku koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia vzhľadom na základné požiadavky zjednodušiť a takisto e, sa prispôsobiť novej situácii, ktorá vznikla v EÚ a posilniť koncept európskeho občianstva a takisto aj cirkulácie alebo teda pohybu európskych občanov v rámci Európskej únie. A preto je potrebné aj e, zabezpečiť sociálne práva. V tomto stanovisku sme sa zamerali na štyri aspekty na zdravotníctvo, e, zamestnanosť, nezamestnanosť a takisto aj situácie v e, osoby v nevyhodnenom postavení. My sa domnievame, že toto nariadenie nie je dostatočné, pretože v prípade nezamestnanosti nezamestnanosti žiadame, aby to bolo spojené s dôchodkovým systémom, hm, pokiaľ ide o uznávanie dôchodkových práv. A žiadame, aby sme išli ešte ďalej do hĺbky, do mesiaca alebo do troch mesiacov, aby sa uznalo právo v rámci redukcii nezamestnanosti, keď niekto ide z jednej krajiny do druhej krajiny od prvého mesiaca, čo je mimo, aby mal právo takisto na nezamestnanecké dávky. Počas e, trvania týchto dávok je potrebné toto právo uznať e, tak, ako aj v krajine tvojho pôvodu, keď si mimo svojej krajiny pôvodu, aby si mal tie isté práva v nezamestnanosti. Pokiaľ ide o e, zdravotne znevýhodnené osoby, e, nariadenie sa zmienuje o charte pre handicapovaných ľudí alebo zdravotne znevýhodnení a je potrebné však to revidovať, pokiaľ ide o implantovanie dohovoru OSN ohľadom osôb so zdravotným znevýhodnením a je potrebné e, si stanoviť e, definíciu takú, ako je v tomto dohovore, avšak zasiaľ sme nedospeli k konsenzusu. Preto tu robíme túto petíciu, teda ju predkladáme, aby takéto osoby so zdravotným znevýhodnením mali tie isté práva, aby vedeli, čo sú ich práva a je potrebné to harmonizovať, e, tieto kritériá, keď máte takéto, takýto nárok, takže potrebné preto mať definíciu toho a takisto harmonizovať tieto práva pre zdravotne znevýhodnené osoby, keď sa odoberú do iného krajinu a nemalo by to mať Nemal by na to mať vplyv eh, ekonomické podmienky danej krajiny. Je potrebné napríklad eh, do Španielska sa odobere buď polský alebo talianský občan, mali by mať tie isté práva. Nehľadiac na ich štátnu príslušnosť, pretože ako náhle má kartičku so zdravotným znevýhodneným, tak aj španielský občan možno nebude mať uznané toto znevýhodnené, nie, nie, uznané Takže preto žiadame, aby táto definícia bola schválená a aby táto kartička začala fungovať vo všetkých krajinách. A je potrebné si vypočuť, my sme tak urobili zastupcov združení zdravotne znevýhodnených osôb. A potom, pokiaľ ide o zdravotnícky systém, správa hovorí o smernici o predsazraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, avšak ten výsledok bol veľmi Mm, smutný. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, máme tam viaceré sankcie voči jednotlivým členským štátom, pretože implementácia je veľmi nerovnaká a zároveň aj e, e, sme zistili, že sú tu mnohé prekážky pre osoby, ktoré by chceli toto právo využiť. E, o aké krajiny ide? je potrebné urobiť taký zoznam, pretože v mnohých prípadoch nejde o izolované prípady. Je potrebné toto právo všade zabezpečiť. A potom článok 7, ktorým sa implementuje adekvátnym spôsobom tento systém. Je potrebné odstraniť tieto prekážky a je potrebné harmonizovať všetky tieto požiadavky, aby každý mohol mať právo na výkon tohto práva alebo zabezpečenie tohto práva. Je potrebné teda tiež harmonizovať kritéria pre Európsku úniu, aby ste mohli mať európsky zdravotný preukaz, kde si uvedome, že existujú veľké nezrovnalosti medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sú rôznym spôsobom poskytované a preto chceme tie isté požiadavky presadiť aj v tejto oblasti. Konkrétne myslím o stanovisko, ktoré sme predložili Ďakujem veľmi pekne a slovo dávam dvom kolegom tieňovým. Maria, ty si tu, chceš niečo povedať? Ale Peter sa, myslím, hlasil najprv o slovo. Ale ja sa chcem držať najprv koordinátorov, najprv tieňových. Už som troška unavená, sorry. Takže tieňovi najprv. Takže ak chceš ako tieňovi niečo povedať, prosím. Ja som toho názoru, že toto stanovisko, tieto názory kolegov, ktoré tu zazneli, sú zaujímavé, ale je tu jedna otázka, ktorou by sme sa mali zaoberať a to je práva osôb s, so zdravotným postihnutím. To musíme zdôrazniť viac, pretože Európsky preukaz pre zdravotné postihnutie by mohol pomôcť tomuto smerovaniu. A súčasne s tým musíme vyslať posolstvo členským štátom, pretože je veľa členských štátov, ktoré obmedzujú práva, napríklad Grécko. Grécko je pod tlakom trojky a preto musí tieto práva krátiť. Potom tu máme ďalšiu otázku E, dôchodkov. S tým nemá EÚ nič spoločné, žiadna príslušnosť, žiadna koordinácia, ale to nie je pravda. V Grécku aj inde má trojka na svedomí zníženie dôchodkov a u nás je to 60-65-percentné zníženie, i keď komisia tvrdí, že nemá na starosti dôchodky, rentu, tak my by sme ju neskrát, keby sme ju neskrátili, tak by sme nemohli získať ďalšie úvery. Takže to bola takáto výhražka. To znamená, že ak neznižíte, nedostanete úvery. Tak toto vyzerá v skratke. A preto chcem ešte raz dôrazniť, že Európska únia cez trojku si nezákonne e, vynúcuje znižovanie dôchodkov. To je otázka, ktorou by sme sa mali vážne zaoberať. A potom je tu tá otázka e, dôchodkových práv. Samozrejme, že tieto práva sa musia dať preniesť do druhého štátu a to je postup, ktorý sa musí uľahčiť. Tretia otázka je otázka nezamestnanosti. Už sme povedali, že sme za európsky prístup, aby tie práva, ktoré získate v jednej, jednom členskom štáte, aby ste si ich mohli preniesť do iného členského štátu. Teraz žijeme v dobe mobility. 500 tisíc mladých Grékov opustilo Grécko, pracujú v cudzine a preto musia mať aj prístup k tomu navyšovaniu. A Tie sa musia dávať všetkým. V Grécku je to len tak, že asi 15 nezamestnaných dostáva nejaké prídavky. Takže ešte k tomu sa neskôr vrátim, ale toľko zatiaľ k tomuto stanovisku. Ďakujem, Peter. Teraz Peter, ďakujem, hovorím za, za kolegu Valencu, ktorý tu nemôže byť. Ďakujem spravodajkyni za pani Kobezon za jej dôslednú prácu. A keď sa e, pýtame, či tu potrebujeme úpravu, áno, je to komplexný systém, e, e, ktorý si vyžaduje koordináciu, ktorý musí zohľadniť aj národné špecifika. A tu patria aj tie nerovnaké, nezladené, odchylujúce sa uplatňovania, chýba tu transparentnosť, je nedostatočné porozumenie, existujúce predpisy zvyšujú neistotu, najmä pre pracovníkov pri hraniciach, pohraničí. Ďalšia požiadavka je ďalší rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý hovorí o vzťahoch medzi členskými štátmi a plneniach. Tu vidíme nutnosť práva sociálneho zabezpečenia chrániť pre mobilného Európana a jeho rodinu. Ide tu aj o prístup k platbám, ktoré, majú, ktorý, ktoré využívajú e, nepracujúci Európania, napríklad opatera a tak ďalej. A tu na, pri cezhraničných prístupoch E, by to bolo treba riešiť aj v otázke detských prídavkov a podobne. Takže je tu veľká potreba právnej úpravy. Európsky parlament dostal mnoho petícií, ktoré žiadajú koordináciu sociálneho zabezpečenia a konkrétnych plnení, najmä pri nezamestnanosti, pri opatere, pri chorobe a pri, detských, a pri detskej starostlivosti Pán Valenca zdôrazňuje, že je to veľmi dôležité a už teraz sa teší na ďalšiu výbornú spoluprácu s pani Kabezon a ďalšími spravodajcami. Ďakujem. Kuneva, very... Teraz pani Kuneva, e, úplne sme stratili tempo, nech sa páči. Milí kolegovia, Ja chcem sa vyjadriť k tejto správe o systémoch sociálneho zabezpečenia. Tento návrh bol, vypracovala Solidat Ruiz. Ja sa chcem poďakovať za to, pretože správne poukázala v svojej správe na ľudí so zdravotným postihnutím a na študentov. Inými slovami, sú to dve veľké sociálne skupiny, kde Európska únia ani nevie, že sa pohybujú, že sú mobilní, že majú práva, ktoré si chcú so sebou zobrať, keď žijú v inej krajine alebo v nej pracujú. A mnohí sa pýtajú, áno, ľudia s postihnutím majú aj mobilitné problémy. Samozrejme, ja napríklad, ja som z Bulharska, a potom som pracovala v Grécku. Doš, veľmi, dostala som, uh, utrpela som veľký úraz s veľkým postihnutím, ale musím sa chýbať aj po chorobe. Pokiaľ ide o študentov, tak spravodajkyňa sa vyjadrila na margo tejto skupiny. Môžem povedať, že naozaj je to tak, že študenti chcú dnes diplomy a kvalifikáciu a preto sa e, pohybujú z jedného štátu do druhy. To je ako keby vysťahovanie z jednej krajiny do druhej. A to sa týka nielen európskych štátov, alebo celé, to sa týka najmä e, juhu Európy, Máme čísla z Gréckeho štatistického úradu o počte Grékov, ktorí sa vysťahovali. 2010 to bolo 700 tisíc Grékov, ktorí opustili krajinu. Migranti, ktorí prišli do krajiny, je 40 tisíc ročne v roku 2009 a dnes máme až 109 tisíc migrantov, ktorí prichádzajú do Grécka a potom chcú ísť ďalej do Nemecka, Spojeného kráľovstva, Holandska, Francúzska. Ja si myslím, že tieto pozmenujúce návrhy 1 až 7 treba podporiť, lebo tam sa správne hovorí, že že európsky mhm. preukaz o zdravotnom postihnutí musí byť schválený a mal by byť aj ďalší preukaz, napríklad Európsky preukaz sociálneho zabezpečenia. Taktiež si myslím, že nemôžeme mať diskrimináciu osôb, ktoré hľadajú prácu. Každý, kto hľadá prácu, musí mať samozrejme možnosť sociálneho zabezpečenia, ale nielen tí, ktorí sa uchádzajú o prácu, ale všetci ľudia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Prišli sme aj s pozmeňujúcimi návrhmi 1 až 2, ktorými súhlasíme. V týchto pozmeňujúcich návrhoch sa hovorí o kritériách k postihnutia. Trváme na tom, že prísplatky pre dlhodobú starostlivosť nemajú predstavovať osobitnú kapitolu, ale majú byť v kapitole e, zdravotného poistenia takže, alebo poistenia v chorobe. Takéto budeme mať pozmeňujúce návrhy. Ja chcem len povedať, že posledný rok Grécko spravilo niečo veľmi dôležité. Má teraz nové ustanovenia o osobách so zdravotným postihnutím. Jazy, nakany. Um... A v Grécku sa tiež plánuje krátka prestávka. Pani Kunevu preloži, prerušili. Potom ide o vzdelávanie ľudí s post postihnutím a úloha splnomocnencov je veľmi dôležitá. Ďakujem, ale máme veľmi málo času. Je tu aj komisia. Komisia, nech sa páči, budem veľmi radi, pani Danoka, aj vy sa chcete vyjadriť, nech sa páči. Chcem len povedať, A teraz komisia, nech sa páči. Ďakujem. Chcem zablahoželať spravodajkyni za odatiaľ odvedenú prácu. Je to návrh, ktorý je zahrnutý v spoločnom vyhlásení našich inštitúcií o legislatívnych prioritách. Takže je to pre nás veľmi dôležité. A keď sa spýtate Európanov, čo je najlepšie európske právo pre nich, je to sloboda pohybu v EÚ. A voľný pohyb by nebol možný bez pravidiel koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Sú to pravidlá, ktoré chránia tieto práva občanov, keď sa sťahujú z jedného štátu do druhého v rámci EÚ. Pravidlá nie sú nové, existujú už od roku 59 a pravidelne sa aktualizujú, aby zohľadnili aj e, vývoj systémov sociálneho zabezpečenia reality. Dôležité je to, že tieto pravidla neharmonizujú národné systémy. To nie je kompetenciou EÚ, ale koordinujú a vytvárajú mosty na riešenie situácií cezhraničného charakteru. V poslednom návrhu komisie je návrh z decembra 2016 to je ten, ktorý posudzujete a ten odráža politický záväzok komisie k spravodlivej pohyb, spravodlivému voľnému pohybu pracovnej síly, modernizuje súčasné pravidlá, aby boli jasné, spravodlivé a ľahko vykonateľné. Návrh je vyvážený, pretože na jednej strane uľahčuje voľný pohyb a chráni práva občanov a na druhej strane posilňuje nástroje, ktoré majú k dispozícii národné orgány v boji proti rizikám zneužitia alebo podvodu. A návrh má aj tesnú väzbu medzi tým miestom, kde sa vyprácajú príspevky a kde sa poberajú e, e, výhody. Nie je to spravodlivé rozčlenenie záťaže medzi členskými štátmi. Ide o adresné riešenia, ktoré sa týkajú piatich hlavných oblastí. Nezamestnanosť, dlhodobé dávky, prístup k dávkam, eh, ekonomicky neaktívnych mobilných občanov, koordinácia pre vyslaných pracovníkov a rodinné prídavky. My sme rozhodnutí umožniť rýchly, hladký pokrok v tomto spise. Ďakujeme vám, ďakujeme výboru za cenný vstup a tešíme sa na ďalšie stanovisko. Ďakujem. Ďakujem, to je prioritný spis, je dôležitý. Ďakujem Solidat za to, že si takto na tom pracovalo. Teraz lehota pre pozmenujúci 27. do 3. a hlasovať budeme 24. apríla a v EMPL 19. júna. A teraz poďme veľmi rýchlo k poslednej téme, skôr ako to musíme ukončiť. Máme 6 minút. Ja som spravodajkyňa stanoviska pre monitorovanie uplatňovania práva EÚ v roku 2016 a som veľmi rada, že môžem predložiť môj návrh správy. Je to veľmi dôležitá téma pre výbor a dúfajme, že bude aj e, cenným príspevkom pre prácu LIBE. Vykonávanie a implementácia práva EÚ zlým alebo neskorým spôsobom je veľmi často dôvodom, prečo sa občania obracajú na nás. Implementácia a vykonávanie tohto práva vychádza z rozdelenia, rozdelenia právomoci medzi členskými štátmi a komisiou, preto majú zdieľanú zodpovednosť pri implementácii práva EÚ. Ja si myslím, že to treba zdôrazniť, keďže my v Pety dostávame veľmi jasné dôkazy tej skutočnosti, že ešte stále existuje veľa prípadov neskorého, nedostatočného alebo neúplného transponovania alebo nesprávneho uplatňovania európskeho práva. Takže komisia sa musí tiež správať ako strážca zmluv veľmi seriózne a žiadame vás o nápravu tejto situácie. Keďže toto je stanovisko, tak dúfam, že text bude krátky, precízny, zameriam sa na vstupy, ktoré sa týkajú petícií. Teším sa na vaše príspevky, aby som ďalej text zlepšila. Takže dve minúty som na to potrebovala. Môžem dať slovo pánu Malinovovi najprv. Ďakujem. Chcem ti zablahoželať k dobrému návrhu, ktorý si pripravila. Je to naozaj veľmi ťažká práca. Aj dnešný výbor bol ťažký. Spolu cítim s vami. Nie je ľahké zostať v kľude, bez emócií. Je to veľká téma, veľký problém, ale musíme sa pozerať na tieto otázky. A chcem, mám tri pozmenujúce návrhy a síce myslím si, že by sme mali vždy zdôrazniť kľúčovú úlohu výboru Pety a prídem s takýmto pozmenujúcim návrhom. Chcem zdôrazniť aj potrebu väčšej transparentnosti, najmä pokiaľ ide o EU pilotné postupy alebo postupy pre porušenie. A po tretie, chcel by som zdôrazniť jednu oblasť, ktorá sa týka petícií v našom výbore. Je to konkrétny príklad. Sú to rozdiely v kvalite tých istých výrobkov v rôznych členských štátoch. Hovorím o tom, že najprv boli problémy v niekoľkých členských štátoch a potom súčasne vidíme, že vďaka petíciám a ďalším nástrojom Európska komisia veľmi rýchlo reaguje, prichádza s novými metodikami. A tak neviem, či je to možné, ale bolo by dobre mať takýto príklad a možno to ukázať ako dôkaz toho, že sa dajú dosiahnuť rýchle výsledky na základe toho, čo robíme. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za tú presnosť. Pani Projs. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pani predsednička za tento dobrý návrh. Väčšina bodov v stanovisku má moju podporu Právo na petície občanov žijúcich v EÚ je pozitívny výdobytok únie. Toto práve vedie k zahrnutiu občanov do procesov únie a ukazuje na to, čo nie je v poriadku pri implementácii európskeho práva. Napriek tomu zlepšená transparentnosť práv v porovnaní s predchádzajúcich rokoch je zlepšená, ale veci chýbajú. Zdieľam váš názor, že petície treba spojiť s konkrétnymi výsledkami. Ide najmä o tie petície, ktoré sa týkajú európskeho pilotu alebo porušenia zmluvy. A v tomto stanovisku by mali byť uvedené aj jednotlivé právne oblasti, ktoré ukazujú, kde je najviac petícií. V roku 2016 to bol vnútorný trh, spravodlivo základné práva a životné prostredie. Moje pozmenujúce návrhy sa zamerajú na tieto oblasti vítam spo, e, vytvorenie spoločnej európskej migračnej obranej a e, politiky, čo by zlepšilo našu situáciu, ale v predchádzajúcich rokoch ešte vidíme, že stále chýbala solidarita členských štátov v tejto téme. Preto by sa malo o tomto hovoriť, pokiaľ členské štáty nebudú doplniť svoje povinnosti. Teším sa na spoluprácu pri tomto stanovisku s vami a s ďalšími tieňovými, pretože to bude dôležitý príspevok k prevereniu používania európskeho práva a bude to viesť k lepšej aplikácii aj implementácie v komisii. Ďakujem. Ďakujem aj vám veľmi pekne. Ďakujem, pán Marias. Ale pozrime sa, či to dokážete za 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani predsedajúca za toto stanovisko, ktoré má veľký význam a veľmi nás zaujíma a samozrejme, že svoje príspevky postupíme formou pozmenujúcich návrhov. Kontrola uplatňovania európskeho práva je mimoriadne dôležitá a náš výbor má tiež veľký význam. Ja si myslím, že členské štáty majú byť solidárne a majú byť solidárne voči Grécku a Taliansku a migrantom, ktorí už nedokážu tieto toto riešiť a EÚ by sa s tým mala zaoberať. Mali by sme povedať, ktoré krajiny neplnia svoje normy, svoje, neplnia svoje sluby. A teraz komisia, pán Šlokeš. Pardon, pán Šoltes, ja som poprietla, tieto dve mená sú veľmi podobné, prepačte, ďakujem, dobré ráno. Chcem len 40 sekúnd. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za prípravu tohto návrhu. Po druhé, súhlasím, že správna implementácia európskeho práva je rozhodujúca pre všetkých a zásadná pre všetkých Európanov. A po tretie víta možnosti pre európskych občanov posielať petície do Európskeho parlamentu. Možno, že by bolo dobre prísť aj s určitými návrhmi. Prídeme s pozmenujúcimi návrhmi, ktoré sa týkajú tohto textu, pretože vidíme, že v niektorých prípadoch musíme byť niekedy aj troška kriticky najmä pri implementácii a na budúci týždeň predložíme na čas pozmenujúce návrhy na zlepšenie textu. Ďakujem. Ďakujem a teším sa na vaše príspevky, ktoré ďalšie zlepšia text, aby bol zaujímavejší a aby ho brali v, legi- v legislatívnom výbore vaj- vaj- vážnejšie. Teraz pán Šlotes. Ďakujem, pani predsednička. Aj my vám chceme e, zavlažať dobrému návrhu. Tieto návrhy, ktoré tu sú, vítame, sú veľmi dobré, podporujúce. Vidíme oblasti, kde chcete zlepšenie, napríklad transparentnosti. E, vo výročnej správe zvyčajne uvážame e, prípady uvádzame prípady, kde petície spôsobili zmenu. Neboli sme veľmi presní v tomto výpočte. Pokúšime sa zlepšiť naše, našu výpočtovú techniku, aby sme to mohli robiť. A v mnohých prípadoch ľudia predkladajú petície ako aj stiažnosti naraz, takže potom tu dochádza k takému určitému zmetku. A chcem povedať, že vy ste vyjadrili znepokojenie nad novou stratégiou komisie odkazovať podkladateľov na iné mechanizmy e, nápravy, kde je obmedzený rozsah. Ja chcem povedať, že by sme to nerobili v takom prípade, ak nie je iný, iná možnosť nápravy. My určite tých neposielame preč predkladateľov, ak nie sme spokojní s tým, že e, nie je žiadna iná alternatíva, ktorá by bola účinnejšia na miestnej úrovni. My nechceme, ale aby boli sklamaní v konaní pre porušenie, a ktoré trvá veľmi dlho a nemusia byť ani vždy uspokojení. That, uh... Tu skončím a ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, už všetci máme hlad a chceme ísť na obed. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za stále lepšiu spoluprácu medzi inštitúciami. Ďakujem všetkým vám a e, dobrú chuť.